Good afternoon, bonjour, buenas tardes. Everybody take a seat. Prosím, zaujmite všetci miesta, sme pripravení. Please be welcome to this. Vítajte prosím na tomto zasadnutí našeho výboru. Prvý bod, ako vždy, sa týka prijatia nášho programu. Navrhujem prijať tento program len s malými zmenami. Body 3 a 7, ktoré súvisia s budúcimi dopadmi Lisabonskej zmluvy, tieto spojíme, čiže trojku a sedmičku zlúčime, potom bude výmena názorov so spravodajcom k šengenskému evaluačnému systému. Ide aj o súvislosť so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy aj tu. A prosím, uvedomte si, že zajtra o týchto dvoch správach budeme hlasovať. A o 17. dnes bude výmena názorov s pánom e, Žilom de Kerkom, koordinátorom je to veľmi dôležitý bod. Zajtra už budeme e, program dodržiavať, snad s výnimkou bodu 23, e, ktorý bude odložený až na ďalšie zasadnutie. Ide o presun e, trestnoprávnych súdnych procesov. Ak, dnes, ak nemáte námietky, takto program ponecháme. Druhý bod mojich, moje úvodné slova, oznámenia predsedajúceho. Nemám žiadne ďalšie oznámenia. Snáď len vyhlásenie, že druhé írske referendum nás priblížilo k vstupu do platnosti a, Lisabonskej zmluvy ešte do konca tohto roku alebo na začiatku roku 2010. Myslím si, že to je dobrá správa. Bod 3 sa týka práve dopadov Lisabonskej zmluvy v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Cieľom tejto výmeny názorov je vypočúci názor e, právnej služby Európskeho e, parlamentu, takisto názor švedského predsedníctva, ktorého zástupcovia sa chcú ujať slova takisto zastupcovia z e, komisie a spravodajca výboru AFKO pre Lisabonskú zmluvu. Vašu pozornosť by som chcel upriamiť na ťažiskový e, bod toho, toho celkového dopadu zmluvy e, na oblasť slobody, bezpečnosti a, a, a spravodlivosti. V prvom rade Eh, eh, nadviažeme na eh, ťažisko politík FSA. Ide o ochranu základných práv. Ďalej potom hlavným zdrojom legitimnosti, bezpečnosti, oblasti bezpečnosti a slobody sú centre sú občania samotní. And agencies. Fourth. Po štvrté, naše činy budú vieryhodnejšie. Budeme mať rozšírenú právnu, rozšírený právny základ. Zjednoduší sa potom inštitucionálny rámec tým, že sa odstráňa súčasná eh, dichotómia medzi eh, prvým a tretím e, pilierom, ktoré momentálne stále fungujú podľa Maastrichtskej zmluvy. Po šiesté potom sa posilní rozhodovací proces, ktorý rozširuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v rade. Po, siedme vytvoria sa ďalšie zábezpeky na rešpektovanie princípov subsidiarity a proporcionality v tejto oblasti a v neposlednom rade pos, posilní e, de, demokratický princíp, ktorý sa posilní priradením spolurozhodovania Európskeho parlamentu. V zvyšku rozhodujúcich inštitúcií EÚ. Takže v tomto zmysle dám najprv slovo predstaviteľovi Európskej e, teda právnej služby Európskeho parlamentu. Pán Bradley. Ďakujem, pán predseda. Moja malá prezentácia je vlastne len doplnkom e, k vašemu úvodu, e, k vašej politickej analýze. Pristúpi teraz moja viac taká inštitucionálna analýza. Lisabonská zmluva, pán predseda, dovrší pro, pro, postup, ktorý sa e, v 93. roku spustil Maastrichtskou zmluvou a kde e, sa e, uvádza komunitárna metóda do oblasti slobody spravodlivosti. Zjednoduší sa potom po druhé výrazne rozhodovanie v tejto oblasti. V tom zmysle, že tu bude jeden legislatívny postup, ktorý bude univerzálne aplikovateľný Nový názov pre spolurozhodovací proces bude e, riadny legislatívny postup. Národné parlamenty budú mať výraznú úlohu, ktorú budú zohrávať v prijímaní a e, vykonávaní týchto opatrení. Inštitucionálna štruktúra si, si, si zachová v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti základné e, črty, ale e, dôjde k zmenám bežný legislatívny postup sa bude vzťahovať na všetky rozhodovacie procesy, či už ide o bežné konzultačné postupy, alebo tie oblasti, kde doteraz parlament bol e, vyňatý. Napríklad uvediem e, dohodu SWIFT, ktorú sme riešili so Spojenými štátmi minulý mesiac – Mnohé veci, ktoré spadali pod tretí pilier, napríklad e, spolupráca v súdnych otázkach alebo policajná spolupráca, budú mať rovnaké pravidlá, aké sa dnes vzťahujú na vnútorný trh. Členské krajiny budú podriadené e, súdnej revízii súdneho dvoru a Lisabonská zmluva tiež stanoví množstvo nových cieľov pre E, úniu, množstvo pravidiel a princípov, napríklad vyšetovanie solidarity medzi členskými krajinami vo vzťahu k e, k občanom tretich krajín pri otázkach kontroly vonkajších hraníc a azylovej politiky, ďalej uľahčovanie prístupu k spravodlivosti občanov. Dve dôležité inštitucionálne prvky v tejto oblasti sa budú vzťahovať horizontálne na všetky oblasti slobody a spravodlivosti posilnenie národných parlamentov je prvým takýmto prvkom. Ide aj o vykonávanie protokolov o subsidiarite a úlohe národných parlamentov. A takisto, a to je v tejto oblasti e, celkom špecifické, pokiaľ ide o vyhodovanie implementácie v politikách, spolupráca vo vnútornej bezpečnosti, úloha Europolu, Eurojustu. Druhá E, časť, a to nie je nové, Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, ktoré majú špeciálny výnimočný režim opt-out opt z týchto dvoch zmluv. Tu sú dve obmedzené e, časti alebo kategórie rozhodovania, nie sú to celé politiky. Ide o rozsah dopadu na časovo i rozsah osôb, na ktoré sa vzťahujú. Ide o špeciálny legislatívny proces, kedy sú vyžadované len, keď je vyžadovaná len konzultácia parlamentu. Napríklad v otázkach cezhraničných dopadov rodinných záležitostí. Spolupráca medzi policajnými operáciami či zložkami je ďalším prípadom, kedy sa jedna členská krajina aktivizuje na e, území druhej členskej krajiny. Tu je tiež potrebná jednomyselnosť e, rady častejšie teda než bežná e, kvalifikovaná väčšina. Pokiaľ ide o, ďalej po tretie o súdnu spoluprácu v oblasti činnosti policajných zložiek a justičnú spoluprácu, potrebná je teraz tre, tretina členských krajín ako kvórum. Ďalej potom je tu možnosť členskej krajiny aplikovať e, tzv. bezpečnostnej brzdy v oblasti justičnej a policajnej spolupráce. Ide o základné e, dopady na základné aspekty trestnoprávneho systému danej krajiny. Doteraz bol konsenzus, ale ak Európska rada nemôže dospieť ku konsenzu, tak členské krajiny, ktoré chcú ísť ešte ďalej, môžu uplatniť posilnenú spoluprácu. A posledný špecifický prvok e, časovo i materiálne sa týka policajnej spolupráce v trestnoprávnych otázkach, ktoré boli pre, prijaté ešte pred Lisabonským e, režimom komisia nebude môcť iniciovať a postupy pre porušenie e, zmluv a súdny dvor bude mať možnosť len aplikovať e, predbežné rozhodnutia e, v tom režime, ktorý platí už teraz. Pán predseda, ja som rozsiahle hovoril o výnimkách z pravidel, treba však mať na pamäti, že všeobecné pravidlo je té, že rozhodovanie politické v oblasti spravodlivosti až na tieto výnimky bude e, plne funkčný. A jedna z oblastí, ktorej sa chcem venovať, je e, e, charta základných práv a jej pripisovanie jej z rovnakej právnej hodnoty ako zmluvám. Viete asi, aké sú tu práva, ktoré sú vlastne zamerané na konsolidáciu teraz platných práv tieto budú rozšírené aj na starý e, bývalý druhý a tretí pilier. Chcem zdôrazniť, že limity aplikácie tejto charty poprvé je veľmi zjavné, že charta samotná nejak nerozširuje kompetencie únie definované v zmluvách. Takže v prvom rade sa treba pozrieť na legislatívne kompetencie zmluvy vyplývajúce e, z právneho základu. Inštitúcie musia, musia rešpektovať rozsahy e, právomocí. Konkrétny príklad. Akékoľvek pra, pravidlá týkajúce sa a, s, a, e, z ochrany údajov bude sa uplatňovať článok 8 Charty základných práv. Musí tu byť spravodlivý prístup k špecifikovaným účelom, ale len na základe súhlasu, ale na základe, alebo na základe iných legitímnych základov. Ďalej budú musieť ne, e, súlad s týmito pravidlami zabezpečiť nezávislé e, orgány tým sa dostávame k aplikácii charty samotnej, hoci v článkoch 1 až 49 sú, e, sú práva definované, 52. článok e, hovorí o obmedzení ich výkonu, výnimka z výnimky ako vždy, za okolnosti, kedy sa zachová po, povaha, základná povaha práva, kde obmedzenia, a citujem, naozaj vyhovujú záujmom všeobecného záujmu uznávaného úniou e, vedú k ochrane práv a slobôd iných. Pokiaľ ide o osobný výklad, charta je plne záväzná pre všetky inštitúcie, všetky orgány, všetky služby a agentúry únie a všetky ich aktivity. Tiež zavezuje členských členské krajiny, ale len keď e, implementujú európske právo. Tu je taký zvláštny e, dohovor pre Spojené kráľovstvo a protokol pre Spojené kráľovstvo a e, Polsko. Posledná otázka sa tiež týka ochrany základných práv a to je povinnosť, ide o povinnosť únie pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv to je definované v článku 7, 6 odsek 2 novej zmluvy. Európske spoločenstvo e, samotné nemá, e, nemalo doteraz právomoc pristúpiť k dohovoru. Po Lisabone budeme môcť pristúpiť k dohovoru, kde bude musieť konať e, rada jednomyselne a výsledok bude si vyžadovať tiež súhlas Európskeho parlamentu a každý daný členský E, štát na základe svojich ústavných e, ustanovení bude môcť, musieť ratifikovať. Ide o individuálne e, žaloby aj proti rozsudkom Európskeho súdneho dvoru. Tak, ako to je stanovené v dohovore z 1952. Toľko z mojej strany. Rád odpoviem na prípadné otázky. Thank you. Now, Mr. Teraz sa hlási o slovo pán Perilo. Ďakujem, pán predseda. Len dva malé záležitosti by som dodal k tomu, čo povedal pán Bradley v súvislosti e, s e, pristúpením Európskej únie k charte ľudských práv a slobôd. Dovolte mi e, po francúzsky pokračovať. Lisabonská zmluva uvažuje o tom, že EÚ musí pristúpiť k dohovoru o ľudských právach. Je to povinnosť, ale v zmluvách o fungovaní únie sa hovorí, že tento prístupový proces sa urobí na základe jednomyselného schválenia v Rade a potom prebehne národná procedúra schvalovania, čo Grosso modo znamená ratifikáciu, ale v Lisabonskej zmluve tento termín nefiguruje pre tento postup. A preto je dôležité, myslím si, pre tých sedem parlamentných výborov, aby sme na nástojili na tom, že otvorenie prístupu EÚ k tomuto dohovoru sa urobil čo najskôr a čo najúčinnejšie. A to preto, že prístup EÚ k tomuto dohovoru spôsobí, že budeme mať vonkajšiu, vonkajšiu kontrolu, kontrolu dvora zo Štrasburgu a tá sa aplikuje na všetky členské štáty EÚ nebude žiadny členský štát, ktorý by mohol žiadať o opting out, tak ako to platí pre chartu základných práv. A to pristúpenie k tomuto dohovoru ešte viacej otvorí ten proces a štokholmský program, pretože viacej ako polovica bodov v štokholmskom programe sú priamo pod vplyvom alebo závisia od toho, či EÚ pristúpi k tomuto dohovoru. Ide o povinnosť a tu už je druhý aspekt. A to si myslí aj Nemecký federálny súd vo svojom známom rozsudku z 30. júna tohto roku. Najvyšší ústavný nemecký súd hovorí naozaj o povinnosti pristúpiť k tomuto dohovoru. Pripomínam to tu z tohto dôvodu, že v rozhodnutí súdu Karlsruhe je veľmi rozsiahly článok, ktorý hovorí o právnej a policajnej spolupráci v trestnom konaní a viete, že v tomto rozsudku nemecký súd je toho názoru, že v tejto oblasti zástupcovia nemeckej vlády skôr než sa vyjadria v rade, mali by postupovať podľa inštrukcií nemeckého parlamentu. E, toto rozhodnutie, tento rozsudok e, bol veľmi kritický alebo veľmi kriticky ohodnotený, ale myslím si, že policajná spolupráca v trestnom práve a, a celá táto záležitosť spôsobuje, že tak pre úrovne spoločenstva pre celoeurópsku úroveň. Je tam síce možnosť spolurozhodovania, ale pozícia Európskeho parlamentu nemôže byť nižšia, ako je pozícia nemeckého parlamentu. A preto je potrebné, aby všetky inštancie brali do úvahy, do úvahy ešte viacej do úvahy stanovisko Európskeho parlamentu. K tomuto rozsudku nemeckého súdu by som sa mohol ešte vrátiť, ale rád by som zdôraznil práve tento aspekt, ktorý som spomenul. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda pánovi Perionovi. Možno z predsedníctva z Európskej rady. Nech sa páči, pán Nilsson, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Začal by som tým, že poviem, že zdieľam celú tú radosť, eh, ktorú ste tu vyjadrili v súvislosti s eh, hlasovaním eh, z piatku v Dubline. Švédske predsedníctvo sa tiež raduje že to referendum bolo tak masívne pre, preeurópske. Samozrejme, ešte definitívny cieľ nie je. Ešte máme pred sebou dokončenie ratifikácie, ale my stále dúfame, že sa to vyrieši a to relatívne čoskoro. Tiež si myslíme, že môžeme zdieľať vaše názory, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu. Vďaka tejto zmluve bude Únia účinnejšia, demokratickejšia, otvorenejšia. Pokiaľ ide o spolurozhodovanie, Európsky parlament, e, tu som sa poučil, že tie oblasti sa e, rozšíria zo 40 na 80 a v tých 80 oblastiach takto môžeme odstrániť ten demokratický deficit, ktorý panoval za starých zmluv. Pokiaľ ide o implementáciu Lisabonskej zmluvy, e, tá implementácia prebieha, každé predsedníctvo sa musí dostatočne pripraviť na tieto rozhovory, aj na tie prichádzajúce rozhovory medzi predsedníctvom a Európskym parlamentom, pretože je tu veľmi veľa dôležitých tém, ktoré sú dôležité tak pre vás, ako aj pre nás. A ja verím, že tieto rozhovory prebiehajú dobre, správne a že sa dočkáme aj ich výsledkov. Jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá sa tu spomenula, to je tá otázka zásadných základných práv to je jedna vec, ktorá je pre švedské predsedníctvo veľmi dôležitá, veľmi blízka. A ešte ďalšia otázka, čo by sme mali urobiť s právnym základom, ktorý nová zmluva zmení. Tu by som vyjadril nádej, že to prebehne rovnako ako v prípade Maastrichtskej zmluvy, keď teda došlo k prechodu z Maastrichtu na Amsterdam. Tam sme veľmi úzko spolupracovali predsedníctvo a spravodajca a tam sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobré výsledky tak v rade ako aj v parlamente, hlavne pokiaľ ide o to rámcové rozhodnutie. Ale sú tu aj nové právne základy v iných oblastiach, ale rád by som uistila, vy to viete rovnako dobre ako ja, že naši predstavitelia veľmi úzko spolupracujú so všetkými vašimi spravodajcami pre jednotlivé oblasti. A na záver by som sa rád vyjadril k otázke, e, ktorá tu bola práve položená. Ide o ten Európsky dohovor ľudských práv. Pán poslanec povedal, že by si želal, aby tento Dohovor sa doplnil čo najskôr a ja plne zdieľam tento názor a verím, že to bude hlavná téma toho návrhu, ktorý začleníme do štokholmského návrhu niekoľko týždňov. A rád by som bol, aby sme to uzavreli čo najskôr a čo najúčinnejšie. Určite to takto navrhneme. Ďakujem, pán predseda. Pani Laura Ďakujem pani Laura Korado za Európsku komisiu. Ďakujem. Komisia je tiež veľmi šťastná z výsledkov írskeho referenda a dúfame, že proces ratifikácie bude finalizovaný Eh, ostatnými členskými štátmi, čo možno najskôr ako predsedníctvo povedalo. Tiež vítame eh, novinky, eh, ktoré sa týkajú Lisabonskej zmluvy napríklad, ktoré teda vstúpia v platnosť, rozšíria sa právomoci Európskeho parlamentu, rozšíri sa to tiež, mm, teda rozšíri sa pôsobnosť v rámci všetkých tých etapou eh, hlasovaní eh, národné parlamenty budú mať eh, väčšiu rolu. Ako povedal zástupca predsedníctva, postupuje príprava aj, čo sa týka našich právomocie, čo sa týka príprav pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. O tom tu už bolo hovorené. Sú to tiež e, ďalšie otázky. Budeme mať nový právny e, základ k dispozícii, tá iniciatíva zo strany občanov a tak ďalej. Čo sa týka zmeny právneho základu pre celý rád nástrojov, ktorá teraz tak trochu vysí vo vzduchu. Ako povedalo predsedníctvo, aj my dúfame, že budeme môcť úzko spolupracovať e, s vami, najmä e, so spravodajcami e, v rámci rôznych návrhov. Dúfame, že budeme môcť veľmi konštruktívne pokračovať v prácach, aby sme sa presunuli z konzultácií k spolurozhodovania tak ako sme to v minulosti robili eh, pri Amsterdamskom eh, dohovore. Eh, komisia sa bude snažiť hm, komunikovať hm, so všetkými v rámci e, veľkého oznámenia, kde sa bude hovoriť o všetkých oblastiach, kde dojde k zmene právneho základu a tam budú prezentované aj formálne návrhy, ktoré sa budú týkať nových právnych e, základov. Čo sa týka návrhov k tretiemu pilieru, hovoríme tu o iných typoch právnych aktov a my si tú zmenu vykladáme e, teda zmenu vyplývajúcu z novej zmluvy, takže tieto návrhy pôjdu vlastne pod stôl pod, pri vstupe novej zmluvy do platnosti, ak nebudú ešte formálne prijaté pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Potom je bude treba znovu predložiť. Samozrejme, že o tom premýšľame, premýšľame o tom, aké návrhy predložiť podľa nového právneho základu. A to sa netýka len tých nákladov, návrhov, prepačte, ktoré nestačíme, e, nestihneme prijať e, do vstupu Lisabonskej zmluvy, ale to sa týka aj existujúcich, aký uvažujeme o určitých zmenách v treťom pilieri a politické priority bude musieť nadefinovať už nová Európska komisia a predovšetkým noví európsky komisári, ktorí budú mať na starosti práve oblasť spravodlivosti a vnútra. V tomto smere vítame Eh, akékoľvek vstupy zo strany Európskeho parlamentu, názory na priority a tak ďalej a sme pripravení a ochotní diskutovať. Ďakujem a teraz otváram diskusiu. Začína diskusiou pán Tavares, nech sa páči. I'm sorry, President, but I don't think I have asked for the floor. Uh, prepáčte, pán prezident, ale nemyslím si, že som požiadal o slovo. Nie, nepožiadal ste. Každopádne ďakujem. Boli ste tu napísaní, takže uh, pán Romeva, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja mám veľmi špecifickú otázku v súvislosti uh, s protokolom uh, Poľsko a Spojené kráľovstvo. Mohol by som sa vás opýtať, keby ste nám trochu viac špecifikovali, aké budú následky, ak sa to bude aplikovať a uplatňovať v rámci národných, respektíve geografických rozmerov. Mohli by ste prosím uviesť aj príklady, kedy to bude uplatňované a akým spôsobom, keby ste mohli byť špecificky. Pani Lutford, nech sa páči. Ďakujem aj moja otázka sa týka protokolu, pokiaľ som to pochopila. E, to prídavné meno, ktoré použil pán e, Bredley z právnej služby, teda tie protokoly, e, ktoré sa vzťahujú na Poľsko a Spojené kráľovstvo, sú tak trochu nejasné. A vysťuje to presne ten pocit, ktorý z toho mám ja, pretože vôbec nechápem, aký je dôsledok týchto protokolov. Myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby nám pán Bradley v písomnej podobe predložil to, čo nám tu povedal ústne. To by bolo veľmi užitočné. A po druhé, bolo by veľmi dobre poznať názor právnej služby hmm ohľadne výkladu protokolov. Myslím si, že to by bolo veľmi zaujímavé. A tiež by som chcela vedieť, či sa tento protokol vzťahuje na určitých občanov Spojeného kráľovstva, či mm, niekto, kto, teda na ľudí, ktorí sú v rámci jurisdikcie Spojeného kráľovstva. A ešte niečo. Po pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach e, budeme e, mať vlastne vnútornú kontrolu členských štátov. Nebude možnosť opting-outu. To bude teda zaujímavý scenár. Kto bude vyňatý tým britským a poľským protokolom a nebude sa teda na ňo vzťahovať tento dohovor, bude mať tak či tak možnosť e, stiažovať sa na súde, ako povedzme Spojené kráľovstvo implementuje tieto povinnosti. Myslím si, že to je dosť zaujímavá myšlienka. V Spojenom kráľovstve určite máme mnoho takých, ktorí neboli až tak eh, vzdialený od eh, stranického zjazdu minulý týždeň. A tí by sa na túto možnosť len tak eh, vrhli a preto by nám právna služba mohla vysvetliť, ako sa tieto jednotlivé záujmy tam dostanú do stretu a ako to teda bude. Ľudia, ktorí si myslia, že sa ochránili pred týmto dohovorom, sa vlastne neochránia proti možnosti súdneho preskúmania zo strany sudcov. Ďakujem už ste skončili. Ďakujem pani Latford. Pán Busutil má slovo. Ďakujem. Ja by som sa pridal pred rečníkom a uvítal výsledok írskeho referenda. Tiež chcem vyjadriť nádej, že ratifikačný proces sa teraz dovrší čo najrychlejšie a zmluva čo najskôr vstúpi do platnosti taký, ak dovolíte, širší e, exkurs do z tej e, írskej situácie. Jedna e, zo základných obáv írskych voličov súvisela tiež s tým, že Európska únia do určitých aspektov národného života zasahuje príliš, dokonca do rodinného života a že presahuje to, čo bolo pre občanov uh, uh, priateľné a preto musíme byť opatrní pri tom, čo v týchto inštitúciách robíme a tiež ako to robíme. Či už ide napríklad o rodinné právo, tu je celkom jasné, že Íri mali svoje obavy, pokiaľ ide o stupeň toho, do akej miery Európska únia sa má zapájať a diktovať Írom, čo by mali či nemali robiť. ale aj e, zmluva, keď jedného dňa vstúpi do platnosti, v čo dúfam, dúfam, že čím skôr, nás e, vyzve k tomu, aby sme túto novú zodpovednosť e, niesli s, veľkým, s veľkou pozornosťou a opatrne. Druhá vec potom, sú tu tiež e, procedurálne dopady na prácu našeho samotného výboru. Odkedy legislatívne bremeno v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí bude rásť alebo vzrastie, a to je isté, tak organizácia našej práce tu vo výbore sa musí tomu prispôsobiť. Musíme e, zabezpečiť, aby pridelovanie časových e, okien v našom programe e, zohľadnilo prioritu daných legislatívnych balíčkov pretože ak tieto balíčky majú v objeme narásť, tak bude to mať dopad na našu prácu a preto naozaj pociťujem, že v určitej chvíli, pán predseda, by sme mali, mali naozaj dbať na to, ako sa to preloží do každodennej práce výboru, pretože s nárastom pracovného bremena e, musíme zohľadniť aj naš, e, naše fungovanie. Ďalší kolega, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež v prvom rade výnimočne pozitívne vyhodnotil to, čo znamenalo referendum z tohto piatku. V politike sa často stáva, že, sa, že sme v situácii medzi optimizmom a absolútnym znepokojením. A keby k tomu nebolo došlo tak, ako došlo v Írsku, tak by sme boli e, veľmi sklamaní a znepokojení, ale teraz sme naozaj veľmi optimistickí. A teraz by som sa vrátil k tomu, čo v našej oblasti bude znamenať Lisabonská zmluva, ak skutočne skoro vstúpi do platnosti. Myslím, že nebude možné, aby celý ten potenciál, čo táto zmluva má v priestore spravodlivosti a bezpečnosti, že sa zrealizuje, ak členské štáty jej vstup do platnosti nebudú podporovať veľmi veľkorysým prístupom, veľkorysým prístupom v oblasti zvrchovanosti. Veľké množstvo zmluv a dohôd, ktoré treba prijať, aby sme skoordinovali naše trestné postupy, policajnú spoluprácu a tak ďalej. To nebude možné, ak nebude ten veľkorysý prístup členských štátov. Vieme veľmi dobre, že Rada má niekedy obrovské ťažkosti vypracovať spoločné texty k veľkej časti tém, ktoré potrebujeme na to, aby sme e, ten potenciál Lisabonskej zmluvy aj rozvinuli. A druhá informácia, vy viete, že budúci rok Španielsko v prvom pol roku bude predsedať rade. A ja spolu s ďalšími poslancami ďalších politických skupín v Španielsku spolupracujem na príprave konsenzu španielských politických strán na podporu španielského predsedníctva. Rád by som vás informoval, že pravdepodobne všetky politické strany sme sa zhodli, že požiadame od vlády, aby základnou prioritou španielského predsedníctva v tejto oblasti bola ratifikácia charty ľudských práv, Európskej charty ľudských práv. A tak to bude aj figurovať. To bude jedna z priorit španielského predsedníctva. Teda ratifikácia, ak by sa to dalo v prvom pôroku, tak ak nie, počas celého roka 2010, teda ratifikácia Európskej charty, pretože, ako povedali aj právne služby, je skutočne rozhodujúca a spolu s ňou ďalší návrh, na ktorom pracujeme ako na priorite vypracovanie nariadenia alebo smernice, aby sme mali taký legislatívny rámec, aby milión Európčanov, ktorí podpíšu nejakú iniciatívu, aby potom sa to prinieslo do legislatívnej oblasti, aby sme zaplnili ten priestor, ktorý niekedy chýba, tá väčšia legislatívne, to väčšie legislatívne prepojenie s praxou. Španielská vláda aj teda španielské budúce predsedníctvo bude tiež v prioritách uvažovať o tejto možnosti, aby sme využili eh, ľudovú iniciatívu európskych občanov v legislatívnej praxi v Európe. Pani Imbelt. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pridávam k tým, ktorí vyjadli svoju radosť z výsledku referenda. Výsledky boli výborné, e, bolo to solidné, pevné áno, bolo to e, dobré áno. Zo pár všeobecných poznámok. Kto si tu povedal, že Európska únia teraz e, sa zapojí do množstva nových politík, do mnohých politických oblastí. Ja tu chcem k tomu povedať, že Európska únia už je aktívna v mnohých politických oblastiach, práve v tých, o ktoré, e, ktorými sa zaoberá tento výbor, ale nie veľmi transparentným spôsobom a veľký e, prínos pre európskych občanov bude to, že teraz tieto témy sa zverejňa, budú sa diskutovať otvorene. E, komentáre e, môjho kolegu e, Simona Busetila ma inšpirovali, pretože on tu hovorí o zasahovaní Európskej únie do rodinného a súkromného života, ale ja podľa mňa robí, deje sa tu úplný opak. My ochraňujeme súkromný život ľudí a ak niekto do tohoto života zasahuje, tak to sú uh, národné vlády so svojimi uh, organizáciami. Po druhé potom veľmi ma potešilo, keď sa tu objavila tá téma zo strany právneho právnej, služ, právnej služby pokiaľ ide o rozhodnutie ústavného súdu v Nemecku v Karlsruhe, pretože ten dopad je tu e, dôležitý. E, sú tu riadky o, e, o dôležitej závažnej váhy. O Európskom parlamente hovorí sa o mnohých dôvodoch, z ktorých my nikdy nebudeme môcť byť normálnym parlamentom. Nemáme skutočnú op- e, opozíciu vo forme vlády ale ak si to presne po- pozriete, tak e, zadnými dvierkami sa tu zavádza určité nové veto pre národné parlamenty a vás, e, tento výbor, vás, pán predseda, by som chcel e, požiadať o e, reakciu našej právnej služby na možné dopady e, rozsudku z Karlsruhe. Ďalšia téma sa týka zástupcov rady Teší ma, že rada chce s týmto, týmto parlamentom úzko spolupracovať, pretože ja by som tú spoluprácu úprimne povedané medzi našimi inštitúciami nekvalifikovala ako výrazne kooperatívnu. Povedali ste o tom, že s spravodajcami k relevantným otázkam boli e, realizované kontakty. Ja som spravodajkyňou e, pre Europol a zdieľanie e, dôverných materiálov s tretími stranami a tu ma naozaj úprimne povedané rada vôbec nekontaktovala. Navrhovala som uznesenie, ktoré bolo minulý rok v novembri e, prijaté. Parlament jednomyselne žiada radu o reakcie k tejto téme. Takmer, takmer už oslavujeme ročné výročie od tohto uznesenia a ešte som nevidela ani len e, riadoček k tomuto Dúfam, že toto sa výrazne teraz zlepší v budúcich rokoch po ratifikácii Lisabonskej zmluvy. Očakávam, že sa to môže len zlepšiť. Ďakujeme pani Intveld, pán Albrecht. One... Uh, Ešte dodatok, pán predseda, len jeden ďalší príklad, kde by som, som mal otázku na švedské predsedníctvo, pretože Lisabonská zmluva by sa mala uh, prijať po referende. Je to veľmi pravdepodobné a švedské predsedníctvo by mi mohlo snať povedať, čo si myslia o argumente o tom, že Európsky parlament by teraz mal byť za alebo mal by sa zapájať aj do e, právnych aktov tretieho piliera. Znamená to, že snáď by sme odročili e, dohodu SWIFT, ktorá sa prijala minulý mesiac My sme sa snažili zložito vysvetľovať, prečo sme e, nie za túto dohodu v tomto okamžiku a ozaj by ma naozaj zaujímalo teda, čo k tomu môže povedať švedské predsedníctvo. Thank you. Mr. Ďakujem. Pán Alvaro. Well, thank you very much, Chair. I might add up... E, ďakujem, pán predseda. Len by som dodal to, čo povedali predrečníci. keď ide o, o informačný systém e, col, colníc, tak môžem len dodať, že som e, veľmi úzko spolupracoval s radou. Nadviazal by som na kolegu Albrechta. Tiež by ma zaujímalo, čo sa deje s materiálmi. Právna služba by nám mohla povedať, a ja to, tu nie som do toho zapojený, možno som to nepovedal správne, možno tu ide o dohodu SWIFT, možno ide o iné otázky. A No Predstavte si, že pred ratifikáciou zmluvy by nedošlo k dohode SWIFT, šla by komisia v takom prípade do Spojených štátov a rozbehla a ten proces na novo, alebo to dajú do druhého piliera, keďže je to zahraničná politická otázka, pretože by sme nemali spolurozhodovanie. Bude tu teda posun právneho základu od nás či k nám? to ma zaujíma v starejších materiálov. A potom, pokiaľ som dobre pochopil, tie ešte nezverejnené, formálne neprijaté, e, práve riešené materiály budú musieť byť riešené od začiatku. A tu by ma zaujímal tento súborný, súhrný postup. Ja som totiž pre vašu informáciu skončil školu, keď bola ratifikovaná Amsterdamská zmluva, takže neviem, ako sa to tu dialo, ale Mňa by zaujímalo, či tu napríklad bude niečo ako všeobecný pozmeňujúci návrh, ktorý bude hovoriť, že meníme právnu za, základ všetkého, alebo tu bude potom trialog. Zaujímalo by ma, ako to bude postupovať. A jedna otázka právnej službe, a povedzte, či je to fil- a filozofickej povahy, Lisabonská zmluva E, obsahuje tú tzv. bezpečnostnú brzdu, ktorú ktorákoľvek krajina môže zatiahnuť. Ja si myslím, že ak by to robili e, k témam, ktoré protokolárne nie, nie sú, ktoré, do, ktoré sa ani, ani netýkajú, znamená to, že to teraz nebude vôbec e, obmedzené. Mali by ich protokoly vylúčovať z oblasti. To by potom znamenalo, že hoci sa ich to netýka, mohli by zatiahnuť takúto brzdu. To by mohlo byť veľmi efektívne v oblasti národnej politiky. Takže posledná otázka ešte možno na, skôr na diskusiu koordinátorov zajtra. Budeme mať množstvo roboty. Za posledných 5 rokov sme mali 480 materiálov, ktoré prešli týmto výborom a neviem, koľko to bude teraz, ak to budeme mať spolurozhodovanie. V rozpočtovom výbore som spozoroval, že máme nárast nákladov na parlamentný personál. Dôjde k rozšíreniu e, personálu, robia totiž výbornú e, prácu, ale s rovnakým počtom ľudí nemôžeme sa vysporiadať s tak narastajúcim počtom materiálov. To by bolo zaujímavé vedieť, ale e, budem mať pochopenie preto, ak to budete chcieť riešiť zajtra s koordinátormi. Ďakujeme. Uh, Ďakujem. Nechcem teraz vnášať do tejto sviatočnej atmosféry po írskom referende nejaký nepokoj, to vôbec nemám v úmysle, ale britskí konzervatívci tvrdia, že sa budú snažiť znovu e, prebrať nešpecifikované sekcie Lisabonskej zmluvy. Bude to možné, alebo je to len taký blaf alebo nejaké volebné vábenie? Ďakujem, hovorí pán predseda, ako vždy veľmi jasne, veľmi stručne. A teraz dáme znovu slovo právnej službe, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno, že nebudem schopný odpovedať na všetky otázky a požiadavky poslancov a poslankyň, ale to, čo môžem najjednoduchšie urobiť, to, to je tá požiadavka na písaný text a nasledujúcich dňoch. Tento text bude k dispozícii. Pokiaľ ide o protokol, žiaľ, nemáme žiadny precedens, ale každopádne sa pokúsime do toho vniesť trochu svetla. Tá otázka, ktorá tu zaznela, tu bola skutočne veľmi vhod a určite sa tým budeme zaoberať. A ešte rodinné právo. Áno, máte úplnú pravdu, aj to je veľká téma v Írsku a je to tiež jedno z hesiel Európska únia zabráni tomu, aby rozdielovali vaši, vaše rodinné pozemky, ale pokiaľ ja viem, komunitárne právo v tejto oblasti nemá kompetencie nikde v žiadnej krajine, takže sa riešia len e, rodinné záležitosti, ktoré majú nejaký cezhraničný prvok. Inak je to všetko vnútroštátna záležitosť. A ešte k tej otázke pani Intveld Áno, e, väčšinou to nie sú nové oblasti, komunitárne aktivity a Lisabonská zmluva vyjasní rozsah týchto právomocí, ale do značnej miery aj zastaví postup EÚ k novým oblastiam. Thank you a len bude ťažké niečo na tom zmeniť. Veci sú teda dosť náročné, ale je to teda obmedzené na tie oblasti, ktoré sú určené v tých dvoch zmluvách. A pokiaľ ide o ten rozsudok Ústavného súdu v Karlsruhe, určite bude príležitosť o tom hovoriť neskôr a budeme na tieto otázky reagovať. A pokiaľ ide o tú spomínanú brzdu, ktorú by mohli, použiť členské štáty. Táto možnosť nemôže existovať pre štát niečo zablokovať, keď nie je súčasťou niečoho, ale aj k tomu sa vrátime. Ďakujem pán Bredli a teraz pán Nilsson zo švedského predsedníctva. Áno, veľmi stručne k tým trom otázkam, ktoré tu už padli k PNR. Celé to už je v rade a myslím, že ani tu v parlamente nikto neočakáva. Pokračovanie rozhovorov čakáme na rade, aby vstúpila do platnosti nová Lisabonská zmluva a na predloženie nového návrhu komisiou. Ale k tomu PNR otázka nebola nikdy, že či máme alebo nemáme tento systém používať, pretože sa využíva vo veľkej väčšine členských štátov a ako sa tu aj, aj náš premiér povedal v parlamente, 70 až 80 ľudí je zadržaných na letiskách práve vďaka týmto zoznamom PNR, takže ja som presvedčený, že sú užitočné. Pokiaľ ide o spravodajcov a Europol, je mi ľúto, pani Indveld, že vás ešte nikto nekontaktoval a ak vás niekto skontaktuje, tak ak súhlasíte, ja by som vás rád pozvala aj na obed a môžeme sa na tom pracovnom obede tým zaoberať aj s otázkami súvisiacimi s Europolom, ale e, ktokoľvek z vás tu bol spravodajcom a rada vás nekontaktovala, alebo ste ešte neboli menovaní, ja by som vás ale rozhodne uistil, že vás určite budeme čím skôr kontaktovať, aby rozhovory prebiehali. A teraz k SWIFTu. Už sme predložili stanovisko k tejto veci, hovorili sme o tom aj tu v parlamente. Predseda pracovnej skupiny je tu hneď vedľa mňa, bol tu v parlamente už dvakrát. Situácia je taká, že hovoríme o dočasnej dohode, za 12 mesiacov alebo menej a cieľom bude, že by sme nemali tieto veľmi dôležité informácie zastaviť v rámci, toho, v rámci tej schémy TST. Mali by sme samozrejme zabrániť teroristickým útokom v Európe a myslím, že to už aj funguje a sme presvedčení, že komisia predloží alebo získa nový mandát na rokovanie v rámci Lisabonskej zmluvy, keď vstúpi do platnosti. Ďakujem, nechcem otvárať rozpravu, ale zdá sa mi, že e, pani Entfeld chcela od predsedníctva ešte ďalšiu e, Myslím, že to môžem povedať počas e, mojej ponuky na obed a myslím si, že to je veľmi romantické. Dobre, No, on the PNR I'll come back to you bilaterally. Takže um, vrátime sa k tomu bilaterálne. No further specifications as for now. <laughs> So... Takže žiadne ďalšie špecifikácie zatiaľ. Uh, vraciame sa ku komisii, pani Korado. Ja som len chcela ujasniť jednu otázku, ktorá e, tu bola spomínaná v, v súvislosti s týmto súhrným postupom. Ako viete, to pokrýva len e, návrhy v rámci prvého piliera. To znamená, že e, nástroje, ktoré sa riešia pred týmto výborom, vzťahuje sa to na migráciu, zákonnú nezákonnú dlhodobé víza, šengenské záležitosti a podobne, ale nie je to až toľko oblastí. Ide skôr o oblasti, ktoré sa týkajú tretieho piliera. Európska komisia sa domnieva, že tieto nedoriešené otázky, pokiaľ teda nebudú skutočne doriešené pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy, e, že prestanú existovať a Mm, zmiznú a my budeme musieť na základe nového právneho základu prísť s novým návrhom. Keďže som povedala, že tu bude ešte ten prechod k novej komisii, k práci nových komisárov. Budú to práve oni, ktorí sa toho budú musieť ujať, budú si musieť stanoviť priority a tak ďalej. Ďakujem. Na záver by možno by eh, mohlo byť Ehm, dobre si vypočuť eh, pani Daniel Richard ohľadne tých zdrojov, ktoré tu boli eh, spomenuté v súvislosti s technickými právnymi bodmi. Takže pani Richard, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Áno, je to príležitosť pre môj odbor, keď hovoríme o možnom vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, čo samozrejme znamená veľa nových možností a veľa nového výskumu. A my sme tu samozrejme na to, aby sme vám pomohli už v predchádzajúcom volebnom období sa venovalo veľa času, aby členovia Európskej komisie boli oboznámení so službami, ktoré im môžu poskytnúť takéto rešeršné výskumné práce. Každý parlamentný výbor má tiež k dispozícii nejaký rozpočet na tieto výskumy a rešerše a ktorý je eh, teda nezávislý a môže sa využiť eh, napríklad výbor LIBE, má jednu jednotku, je to tematické oddelenie pre ľudské práva, občianské práva a ústavné práva. Potom sú také spriaznené výbory, ak ich môžeme tak nazvať, napríklad AFKO, alebo Juri, alebo PETI, alebo výbor FAM. To tematické oddelenie v rámci priestoru pre spravodlivosť a bezpečnosť má troch kolegov. Tu vedľa mňa pán, pán Davoli, pán Gregoár a pani Kalers. Pán Davoli pracuje predovšetkým na ochrane údajov a spoluprácu, policajnú spoluprácu v trestnej oblasti. Druhý kolega základné práva azyl a kolegyňa predovšetkým vonkajšie hranici a legálna a nelegálna imigrácia. Robíme teda výskumnú prácu. Niektoré štúdie samozrejme objednávame externe, na ktoré nemáme prostriedky, aby sme ich mohli zrealizovať. Spolupracujeme s výskumnými ústavmi celej Európy. Samozrejme vypisujeme tendre konkurzy veciam a k témam, na ktoré vy potrebujete odpovede. A niektoré práce poskytujeme interne. Ide o vedecký výskum, vedecké práce. Chceme detálne do hĺbky prechádzať do, problém, do problematiky. Netýka sa to len jednej parlamentnej procedúry či postupu alebo viac, ale viacerých Napríklad prebiehajú veľké štúdie o azylovej problematike a druhá problematika je spoločná azylová politika. Aby sme vám vysvetlili, čo robí naše oddelenie a aby sme tiež pripravili pre vašich poslancov takú pomoc a podporu, aby ste pochopili, čo robíme, tak máte k dispozícii také dosť rozsiahle dokumenty a tie také systémy určitých fajlov a tento systém umožní každému parlamentnému výboru vedieť, ako postupovať a má to trojakú výhodu. Jednak personalizovať, teda vedieť, kto to robí, a máme aj lingvisticky vzdelaný personál, teda ktorý poskytuje nielen vo vašom prvom jazykom, ale aj v druhom jazykom pre dokumenty, ktoré neexistujú vo všetkých jazykových mutáciách. Takže máme personál, ktorý je pripravený a dúfam, že bude schopný odpovedať na vaše špecifické požiadavky. Tento nástroj, ktorý poskytujeme, sa samozrejme vyvíja napríklad v závislosti od rôznych dokumentov, napríklad azylová politika a tak ďalej. Sme schopní pridávať či dodávať potrebné prvky, ktoré, sú, ktoré sa vyžadujú aby ste získali čo najväčší rozsah podstatných dôležitých informácií. Dúfame, že ten file, ktorý máte k dispozícii, tú obrovskú zložku, že vám bude užitočná. Je tam aj CD, aby ste mohli aj sa elektronicky informovať cez počítač, aké sú E, informácie. Samozrejme aj cez USB kľúče môžeme tlačiť a tlačiť množstvo dokumentov, ale v každom prípade dúfame, že táto dokumentácia vám bude veľmi užitočná. Chceli by sme a poznali by sme radi váš feedback. Ešte by som upresnila, že ak nemôžete nosiť so sebou tam tú veľkú zložku, ten file, tak to môžete dať e, zriadencom a oni to zašlu do vašej kancelárie. Teda to boli informácie o našom oddelení a vždy z dôvodov finančných využívania rozpočtu, ak niektorý z poslancov bude chcieť objednať nejakú štúdiu, musí najprv e, opra- obrátiť sa na koordinátorov, ktorí rozhodnú o dôležitosti a potom postupia na nás. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Richardovej za informácie. Má niekto nejaké otázky? Pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľmi jednoduchá záležitosť. Keď vidím ten veľký file pred sebou, tak sa spýtam pani Richard, či skutočne budeme regulárnu alebo bežnú imigráciu označovať ako ilegálnu alebo naopak, či tento druh imigrácie budeme volať ako ilegálnu. Tento otieňok je veľmi dôležitý, pretože zo semantického aj právneho hľadiska to neznamená to isté a už od minulého volebného obdobia tento fenomén volám ja ako neregulárna alebo nelegálna imigrácia. Ale v mnohých textoch stále existuje termín ilegálna imigrácia. A ja by som poprosil, aby mi niekto vysvetlil, tento oteň a predovšetkým, aby sme používali rovnaké termíny. Pani Ríšar, nech sa páči vysvetlenie. Áno. Ako náhle bude konsenzus k tejto téme, my samozrejme súhlasíme so zmenou toho termínu. Neviem, v akej jazykovej mutácii alebo v akom jazyku máte ten text. V angličtine je to naozaj irregular migration a legal migration. Teda euh, Regulárna migrácia a samozrejme, tento termín to môže prediskutovať, ale ak Európsky parlament samozrejme príde s jasným rozhodnutým termínom, tak samozrejme e, my to budeme aplikovať. Je to v našom záujme, aby sme aktualizovali naše texty. Ďakujem pani Rišár. Neviem, či ale sme našli konsenzus k tomuto termínu aj v Lisabonskej zmluve. Neviem, či sa v Lisabonskej zmluve, aký termín sa používa, či ilegálna, neregulárna. Pán Diaz de Mera, je k tomu nejaký? Áno, pán predseda. Ešte maličké upresnenie, aby som vysvetlil moju pochybnosť. Nejde len o právnický pojem, ale aj politický pojem či koncept. Je bežné, že vo väčšine správ, ktoré sme tu vypracovali v minulom období, pokiaľ ide o migráciu, niektoré politické skupiny hovoria o ilegálnej imigrácii a niektoré hovoria o neregulárnej a nelegálnej imigrácii. Ale texty naďalej hovoria a hovorím o problematickej smernici pre niektorých, menej pre iných, a to je smernica o návrate. A tam sa hovorí o ilegálnom prisťahovalectve. A moje stanovisko je ale takéto. Volať to buď nelegálna alebo neregulárna imigrácia. A to nezávisle od toho, čo si myslia iné politické strany. Nielen preto, že je to právny, ale aj politický koncept a aspekt. A naproti týmto tomu protirečením alebo kontrapunktom týmto dvom termínom nie je ilegálna imigrácia, pretože neustále hovoríme o ideologickom a právnom koncepte. No, uvidíme, či sme vôbec schopní my tu používať jednotnú reč. Ďakujem, hovorí pán predseda. Skôr ako pristúpime k ďalšiemu bodu programu, viem, že pán Busutil chcel ešte niečo k tomuto bodu dodať. Mám otázku, ktorú by som adresoval zástupcom oddelenia. A chcem poďakovať e, za prezentáciu a moja otázka znie, či dobre rozumiem tomu, že nad rámec vašej práce je ešte aj dodatočný rozpočet pre komisiu, ktorý umožní našemu výboru vykonávať e, štúdie tak, ako o nich rozhodla komisia bez hľadu na oddelenie. Či som to dobre porozumel? Aký je tu teda rozpočet v takom prípade? Môžete nám to vysvetliť. A druhá otázka sa týka toho, aké sú e, obmedzenia, e, pokiaľ ide o nejaký limit štúdií na rok. Neviem si predstaviť, že dokážu, dokážu e, uspokojiť všetky požiadavky e, týkajúce sa štúdií a potom tiež očakávate vždy e, pokyny z konkrétneho výboru, aby sa urobila nejaká správa, alebo e, vytvárate akési, tak povediať, e, správy z, vlast, e, z vlastnej iniciatívy. By ste mohli odpovedať pánovi Busutilovi? Samozrejme, v troch bodoch áno, výbor Libo. Libe má rozpočet ako všetky ostatné výbory. Za posledné roky sa dosť zvýšil, nie je síce mimoriadný v porovnaní s komisiou, ale v každom prípade za posledné roky sa mohli urobiť pomerne rozsiahle štúdia a výskumy. Či je nezávislý od tohto nášho oddelenia? No, to závisí, ale naše oddelenie ho spravuje a neviem, či vaša otázka, pán Busutil, ide o to, či to je nezávislo od interných zdrojov. My robíme interný výskum, ak máme tieto prostriedky a možnosti, či už kompetencie alebo personál. A zároveň samozrejme aj externalizujeme štúdie. A po tretie, samozrejme nepracujeme z našej vlastnej iniciatívy, ale na požiadanie výboru hlavne pokiaľ ide o ten interný personál a ešte viacej, keď ide o to, že by sa mali vydávať peniaze daňových poplatníkov. A to sa môže urobiť nie vtedy, keď je tu nejaké rozhodnutie výboru LIBE. A poslanec, ktorý by chcel preštudovať tú či inú tému, mal by to predložiť koordinátorovi, schôdza koordinátorov o tom rozhodne a až na základe toho môžeme angažovať naše sily, či už ľudské alebo finančné. Odpovedala som vám, áno? Neviem, hovorí pán predseda, pán Busotil, áno? Moja prvá otázka bola, či existuje nezávislý rozpočet oddelený pre náš e, výbor. A tu som pochopil, že nie. Pretože E, je vlastne správaný týmto oddelením, tak som to pochopil. Zjavne nie, doplňa pán predsedajúci. It's time to... Ďakujeme vám a teraz je čas postúpiť k bodom 5-6, ktoré, treba, e, ktoré sa spoja. Tieto sa týkajú z vytvorenia evaluačného mechanizmu pokiaľ ide o uplatňovanie šengenského aky. Ide o monitorovanie, takisto v tom bode 6, uplatňovania šengenského aky. Začali by sme tu s spravodajcom, to je pán Carlos Coelho, a potom dáme slovo k zástupcom rady a komisie. Takže pán Coelho. Um, primera, Eh, coisa que queria dizer. Poprvé, rád by som uviedol to, že musím len súhlasiť s tou iniciatívou, ktorá má za cieľ urobiť hodnotiaci systém, aby bol jednoduchší, účinnejší, transparentnejší a aby bol aj koherentnejší. Ale z tých návrhov, ktoré komisia predložila, toto vôbec nevyplýva. Návrhy Európskej komisie prichádzajú len s jednou podstatnou novinkou a síce realizácia neohlásených návštev. To je tá novinka, ktorú síce vítame, ale už návrh komisie si potom len stanovuje za cieľ zrealizovať to, čo sa doteraz robilo v členských štátoch – a to presunúť do európskej kompetencie. A to za veľmi slabej spolupráce zo strany členských štátov. A úplné odlúčenie alebo bokum od EP. Potom konkrétne otázky Niektoré nepovažujem za najsprávnejšie. Je tam určité rozhodnutie medzi dvomi fázami mandátu, teda hodnotenie krajiny pred jej vstupom do Schengene a potom, keď už sú v Schengene. A no, vlastne vôbec nemá zmysel takto postupovať Teraz pôjdem, alebo nebudem sa venovať všetkým detailom, ale nehovorí sa tu napríklad o outsourcingu, o využívaní externých firiem, o systéme SIS a v porovnaní so systémom VIS a potom článok 7 mm, analýza rizik, audity a inšpekcie. ktoré by sa mali zrealizovať členských štátov. A potom je tu aj ďalšia otázka. Otázka fondov. Európska komisia sa tomu venovala už v minulom období a obrátila sa na právne služby. Išlo práve o právny základ. Je tento základ legitímny alebo mal by byť iný? A odpoveď bola nasledovná. Európska komisia môže prísť s iniciatívou na tomto právnom základe a žiada len o konzultáciu zo strany EP, ale komisia môže zmeniť aj ustanovenie alebo nariadenie a bolo by možné ísť aj spolurozhodovacím postupom. Ak sa obe možnosti dajú aplikovať, prečo Európska komisia aplikovala len jeden as. A to len z politických dôvodov, pretože komisia si myslela, že e, by mala odňať parlamentu možnosť e, uplatniť rozhodovací, spolurozhodovací postup. A pre Schengen je to veľmi podstatná otázka, keď hovoríme o vzájomnej dôvere. Keď neexistujú kontroly na vonkajších alebo aj vnútorných hraniciach krajín, musíme si Musíme byť všetci presvedčení, že tie kontroly, ktoré sa realizujú na vnútorných hraniciach jednotlivých štátov, takže ten štát ich realizuje správne. Európska komisia je ochrankyňou, strážkyňou zmluv, ale aj členské štáty, aj s tým spôsobom aj Európsky parlament má k tomu čo povedať. Spolurozhodovací postup by teda mal byť možnosť pre túto oblasť, pre oblasť, ktorá sa týka občanov, Európsky parlament v tejto problematike nemôže byť sekundárny a výkon kompetencií musí zodpovedať tej váhe, ktorú má, keď prijíma základné legislatívne texty. Treba tiež pripomenúť ďalšiu vec. Ak Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, všetky tieto nástroje budú prítomné v tejto novej zmluve a to, čo my budeme musieť urobiť, e, bude sa zamietať. Tieto iniciatívy sa budú zamietať a budeme musieť pripomenúť Európskej komisii, že ich bude musieť stiahnuť a to musí, bude musieť robiť všetko v spolurozhodovacom procese. A tam parlament bude zohrávať oveľa väčšiu úlohu pri príjmaní týchto opatrení. Ďakujeme, kým si vypočujeme e, poslancov e, parlamentu. Dávame slovo ešte komisii. Pani. Ďakujem, pokiaľ ide o e, obavy pána spravodajcov, Myslím si, že návrh komisie presahuje len zavedenie e, neohlásených návštev, budú tu ďalšie iné mechanizmy, ktoré budú efektívne, tie, tie jednotlivé fázy obsahujúce nomináciu e, odborníkov, evaluačnú fázu a tak ďalej. Nie sú tu však prekryvy medzi prvou časťou e, mandátu a ďalšou časťou, pretože jedna časť evaluácie dobehne vlastne zostávajú len tri členské krajiny, ktoré nie sú, nie sú členmi šengenského priestoru. Pokiaľ ide o právny základ, spravodajca správne poznamenal, že sú tu dve možnosti. Jedna, to je článok 66, a potom tiež možnosť založiť takýto e, mechanizmus na podstatnej právnej báze. Komisia dôkladne analyzovala a zistila, že správny článok je ten článok 66. Schengenský eh, evaluačný mechanizmus eh, zásadne nemení aký. Nemenia sa napríklad vstupové podmienky alebo eh, vydávanie víz a preto komisia založila svoj návrh na článku 66. Napriek tomu Komisia samozrejme si uvedomuje potrebu ďalšieho zapájenia parlamentu do mechanizmu a to sa odzrkadľuje aj v návrhu, napríklad povinnosť informovať parlament e, bola jednou z navrhnutých. Pokiaľ ide o budúcnosť a prijatie Lisabonskej zmluvy, pokiaľ nebude prijatý, musíme pracovať na základe terejšieho právneho základu, ale ako náhle vstúpi, tieto dva návrhy budú súčasťou skupinového vyhlásenia, ktoré už bolo spomenuté. Ďakujem. Ďakujeme zástupca rady. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A som členom šengenskej hodnotiacej skupiny počas švedského predsedníctva. E, začali sme e, s, so preskúmaním článkov 1 až 9 a zajtra sa budeme zaoberať článkami 10 až 18. E, je treba dosť času na preskúmanie všetkých článkov nielen, že skúmame návrhy komisie, ale čo je pre nás dôležité, mm, poznať aj pozície jednotlivých členských štátov. A teraz prejdeme k diskusii. Pán De Jong. Ďakujem, pán predseda. Môžem zagratulovať spravodajcovi eh, k jeho prístupu, ktorý naša skupina eh, plne príjima. Eh, je to skutočne ten preferovaný prístup. A my sa domnievame, že by sme mali postupovať takýmto spôsobom, ako navrhuje postupovať spravodajca. Keď sa pozrieme na eh, merito veci, je tu jedna vec, ktorá bez pochyby chýba v prílohe, eh, kde sú prebraté jednotlivé body, ktoré budú monitorované. Ide o kontroly na hraniciach Zatiaľ sú e, dosť veľké problémy s tým, ako sa uskutočňujú tieto kontroly, najmä z aspektu dodržiavania ľudských práv. Keď sa teda pozrieme na naplňanie šengenských aky, nemôžeme ignorovať nevyhnutnosť rešpektovať ľudské práva. Nech robíme, čo robíme. To by malo byť v prílohu uvedené ako samostatný bod, či dokonca v nariadení Musím povedať, že to je predmetom už zásadnej diskusie, ale teraz všeobecne povedané podporujeme e, to, čo sa navrhuje. Ďakujem pani Ludford, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som e, chcela privítať e, správu pána Koelia. Chcela, chcem sa mu tiež poďakovať za to, že je vždy autorom správ, ktoré sú e, dobre vypracované, vyargumentované. Niektoré z otázok, ktoré vzniesol si, myslím, zasluhujú skutočne pochvalu. Je e, dobré, že e, sú predmetom tejto správy Ja musím povedať, že um, na ňu hľadím s obdivom, rovnako tak obdivujem spôsob, akým identifikoval nové otázky, ktoré sú vo vzťahu k implementácii nového systému dôležité a nezávislého vízového kódexu. Otázka bezpečnosti, na eh, teritoriách spoločnosti a tak eh, ďalej. Takže k týmto otázkam bezpečnosti eh, sa vyjadroval k bezpečnosti práce zadávaných externým. A je veľmi dobré, že sú tu identifikované aj ďalšie veci, ktoré boli opomenuté. A tiež sa tu hovorí o nevyhnutnosti doplniť opatrenia. Takže musím povedať, že my naozaj plne podporujeme prístup nášho kolegu. Je to veľmi rozumné a je veľmi dobré zaoberať sa touto záležitosťou ešte do väčších detajlov. Ďakujem, pán Moraes. Ďakujem, pán predseda, náš tieňový správodajca nie je eh, prítomný, tak by som eh, za SD rád povedal, podobne ako pani Ludford, že pán Kolejo je naozaj eh, veľmi dobrým správodajcom a my súhlasíme s postupom, ktorý navrhuje. Musíme mať spolurozhodovací postup a sme teda za. Ďakujem a slovo dávam späť pánovi Kojovi. Myslím, že môžeme zajtra hlasovať v poriadku. Takže budeme zajtra hlasovať o správe. Yeah. So it's okay. It's okay, I'm, I'm informed. To je v poriadku. Som informovaný, že nasledujúci bod je veľmi dôležitým bodom dnes. Keď nás pán Žilde Kerchov v našom výbore navštívil poprvýkrát hneď po konštitúvaní Európskeho parlamentu. Viedli sme veľmi e, zaujímavú diskusiu, ale nepodarilo sa nám e, postúpiť, ako by sme chceli v e, diskusii, pretože bolo toľko bodov tam na stolených, takže zdá sa, že tu bude medzi nami e, presne o 5, ako to bolo naplánované. Takže by sme si dali krátku prestávku a budeme pokračovať presne o 20 minút, teda o 5. Takže teraz máme krátku prestávku.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 hovorí ten, len pred spor. Please, dear colleagues, take your seats. Milí kolegovia, prosím, zaujmite vaše miesta. Začneme s našou schôdou, respektíve budeme pokračovať. Vítam pána Žila Kerchoffa, ktorým je koordinátorom EU na boj proti terorizmu. Už 3. septembra bol u nás vo výbore nemali sme dostatok času na rozpravu, tak ako sme si to želali. A teraz je, myslím, ten čas a ja neurobím nič iné, len mu rovno odovzdám slovo. Nech sa páči, pán Žil Kerkov. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Myslím, že najlepšie bude, keď sa hneď budeme venovať výmene názorov. Ja len na úvod vysvetlím niekoľko základných bodov. Vous avez des commentaires, me poser des questions et je, je répondrai très volontiers. Samozrejme, keď budú otázky, tak na ne veľmi rád odpoviem. Začneme hneď otázkami. Pán Chauregi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Dekerkov, vypočul som si vaše vystúpenie, ten 1. septembrový týždeň a vypočul som si ho s veľkým záujmom. A musím vám povedať, že veľmi oceňujem vašu prácu vaše veľmi dobre solidné informácie a považujem vašu prácu za skutočne z politického hľadiska rozhodujúcu. Je nevyhnutné, aby sme v tejto situácii mali, ak je to možné, aktualizovanú informáciu o tom, aký je stav týchto záležitostí v členských štátoch EÚ, policajných orgánov a tiež informácií o terorizme, ako funguje koordinácia s vašim úradom, či skutočne existujú úzke, veľmi prepojené vzťahy s členskými štátmi. Rád by som vám pripomenul Zaslal som vám list na základe vášho vystúpenia z 3. septembra a tam som vyjadril určitú stiažnosť a využívam fakt, že ste znovu láskavo medzi nami a znovu vám túto žiadosť zopakujem úsne. V mojom liste z 9. septembra hovorím, že nechápem, ako Európska komisia má naďalej vnútorný denník Surside a tam sa používa termín baskická separatistická organizácia pri označovaní teroristickej organizácie ETA. A ako som naznačil, Mnohí nechápeme, ako jeden z orgánov EÚ môže urobiť takúto vážnu chybu, pretože v boji proti terorizmu tá semantika, význam slov je veľmi dôležitá. Je to aj niečo, e, čo vlastne aj zobrazuje filozofiu e, vašej inštitúcie. a Rád by som upozornil, že keď teroristickej organizácii ETA dáte to politické vyjadrenie, že je to organizácia, ktorá politicky bojuje za oddelenie sa od Španielska, tak je to veľká chyba, pretože existuje veľa politických síl v Baskicku, ktoré sa zasadzujú za oddelenie, ale nepoužívajú násilie. A táto organizácia využíva násilie práve na to, a keď takýmto spôsobom označujeme túto teroristickú organizáciu istým spôsobom, ju pozitívne hodno, nie hodnotíme, ale ako keby dostáva taký, takú pozitívnu konotáciu. To isté ako v boji proti islamu. Nemôžeme povedať, že bojujeme proti islamu. Ako by sme označili obete Al-Kaidy, správne označiť v tomto boji a keď vidíme, že oficiálny denník Európskej inštitúcie používa takýto termín baskická separatistická organizácia. No a chcel som teda využiť túto príležitosť a že ste tu prítomní medzi nami a poukázať na túto záležitosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Prejdeme viacero otázok členov parlamentu a potom budete na ne odpovedať. Teraz pán Morajš, nech sa páči. Ďakujem, pán Kerkov. Veľmi si uvedomujem, že nebudete mať čas na odpoveď všetkých týchto zložitých otázok, ale snáď by mohli byť aspoň na programe. Na, pri vašej poslednej veľmi e, užitočnej prezentácii ste nemali možnosť hovoriť o e, etnickom a, na, a náboženskom profilingu. E, Takisto ešte e, na stretnutí za zatvorenými dverami ste hovorili o štatistikách, týkach sa etník a náboženstiev. Je to veľmi citlivá problematika a tu moja otázka znie, do akej miery e, to sledujete, pokiaľ ide o pre, preverovanie kontroly na e, letiskách práve Európskej únie, predovšetkým takisto v prístavoch. Je to veľmi zložité robiť štatistiky, veľmi dôležité riešiť tie analýzy, takže ak by ste dnes nemali čas to zodpovedať, bolo by dobré naozaj aspoň vedieť, že sa na túto problematiku pozeráte, že ju riešite. Nechceme investovať naše zdroje na to, aby sme z, vlastne z, z, chytili, dolapili tých nesprávnych ľudí kvôli profilingu. A ďalšia otázka politika boja proti radikalizmu. Vieme, že v Spojenom kráľovstve e, sme veľmi pokročili v tejto problematike v boji proti radikalizmu. Možno, že by bolo dobre vedieť, či medzi členskými krajinami je určitá rovnováha v, e, či, ako to vyzerá komp- komparatívne, pokiaľ ide o boj proti radikalizmu. Môj dojem je taký, že členské krajiny nie sú na tej istej úrovni, pokiaľ ide o politiky boja proti uh, radikalizmu. Takže tieto dve otázky sú mi dôležité. Pani Intveld je ďalšou. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán uh, e, Kerkob, je veľmi uh, užitočné vždy vás vidieť. Prvá presná otázka Myslím, že práve minulý týždeň Európsky e, súdny dvor e, ešte opätovne rozhodol o problematike e, čiernych zoznamov. Išlo o nejakých ľudí, či už išlo bojovníkov za mier, za slobodu alebo teroristov. To bolo sporné, boli, museli byť stiahnutí z tohoto zoznamu marginálne či kozmetické zmeny sa udeli v pro- procedúre. Budeme konečne meniť e, smerom k procedúram, ktoré e, Bude, bude, kde zabezpečíme, že v demokraciách, kde vládne právny štát, to nebude platiť. Po druhé, dôležitá je e, hĺbková e, analýza týchto politík. Kedy môžeme očakávať výsledky takejto hĺbkovej analýzy? posledná otázka, trošku širšia, týka sa e, záberu, rozsahu týchto e, opatrení boja proti e, terorizmu. Každoročne sa ukazuje, že vo viac ako 95% prípadoch, aspoň tak hovoria štatistiky EUP, EUPOLu, nejde o cezhraničný terorizmus, terorizmus ide o separatistické hnutia. Sú to aktivisti za, bojo, boj, za práva zvierat, možno pravicové a, e, neonacistické organizácie. Napriek tomu každý raz, keď si vypočujeme o, e, o politikách EÚ, tak sa zdá, že tieto sa zamerajú takmer výlučne na moslimských extrémistov. Nemyslím si, že by mali byť vyňatí, ale Kladla som si otázku, či toto naozaj je najlepšie priraďovanie finančných prostriedkov. Ďakujeme. Ďalší kolega. Sí, sí. <laughs> Buenas, buenas tardes. Dobré popoludne, pán Krkev. Ja by som vám rada poďakovala za vašu prítomnosť. A veľmi pozorne som si prečítala vašu správu o stratégii boja proti terorizmu a ďakujem tiež švedskému predsedníctvu, e, že tento boj figuruje v ich prioritách. A teraz niekoľko otázok o akčnom pláne, a to je prevencia, prenasledovanie a odpoved na teroristické činy. Pokiaľ ide o prevenciu, Vyzývam vás, aby ste ten zoznam rozširovali a aby ste ďalej bojovali proti terorizmu na základe odstrašujúcich opatrení a to tým, že budete postupovať proti násilným skupinám. Je podľa mňa skutočne dôležité vzdelávanie, výchova v škole a v rodine. Je to veľmi účinný nástroj na zabránenie akéhokoľvek druhu terorizmu, nielen medzinárodného Spýtala by som sa, nepotrebovali by sme jasnú definíciu terorizmu, pretože bez tejto jasnej definície nemôžeme proti nemu bojovať či už na internete alebo v inom mass médiu. Pokiaľ ide o prenasledovanie, tešíme sa, že teroristov môžeme prenasledovať, ale myslíme si, že mnohí teroristi nie sú vyhosťovaní z určitých krajín, kde môžu naďalej páchať trestné činy. Ja sa pýtam, akým spôsobom ich dostať pred súd. A pokiaľ ide o odpoveď, tak ako o nej hovoríte, ako viete, v lete v Španielsku boli zavraždení traja policajti. Aj v Burgose bol pokus o atentát, kde mohlo umrieť veľa ľudí. Ja si myslím, že terorizmus je naďalej jeden z hlavných problémov španielských obyvateľov. A chcem vedieť, či rada uvažuje o harmonizácii legislatívy v tejto oblasti. Hovorí sa o ekonomickej podpore obetiam terorizmu. Ja vás samozrejme plne podporujem, ako aj moja politická skupina, aby sme vám nadalej pomáhali vo vašej práci. Ďakujem teraz pani Latford, nech sa páči. Ďakujem. V prvom rade snáď by som sa spýtala, či e, pán Krko sa konfrontoval s otázkou e, náhrad e, európskym občanom, ktorí sú obeťami zahraničného terorizmu, teda mimo ich krajín, či už cel, alebo aj celej EÚ. V Spojenom kráľovstve sme stále ešte takúto otázku nevyriešili, Takže britskí občania, ktorí sa sta- stanú, stanú obeťou napríklad bombového atentátu na Bali, nemajú možnosť získať kompenzácie z e, národných e, prostriedkov na to určených. Takže možno viete, aká situácia je v iných členských krajinách a či sú tu nejaké úsilia riešiť to na európskej úrovni. Po druhé, súhlasím potom s e, predrečníkmi, pokiaľ ide Eh, o profiling a ešte snáď, kým ste prišli, som, eh, sme tu mali diskusie o Lisabone, takisto sa hovorilo o eh, PNR dátach, či výsvoj v tom, tejto oblasti niekam smeruje a švedské predsedníctvo tu povedalo, že to nemá dopad na kontinuitu národných systémov PNR a odznelo tu slovo, že 80 e, e, e, zistení pochádza z PNR, minimálne pokiaľ ide o švédske, švédske letisko. Mm, vnímate teda národné dopady Uh, profilingu na, na uh, oblasť boja proti terorizmu. A máte tiež nejaké novinky? Posledná otázka týkajúce sa uh, transatlantického dialogu o právnych štátoch v boji proti, a, proti terorizmu. Budete o tom môcť povedať viac? Ďakujem, pán Grazie, Presidente. Io volevo chiedere al signor Kirchhoff, eh, io sono... Ďakujem, pán predseda. Som novou europoslankyňou a som spravodajkyňou k preventívnej sieti proti trestným činom a zločinu. A ja by som chcel vedieť, ako získavate informácie o terorizme a po druhé, ak máte nejaký feedback k tej informácii, ktorú získavate, či sa nejakým spôsobom porovnáva alebo kontrastuje vzhľadom na to, že terorizmus používa samozrejme aj obchod so zbraniami, obchod s ľudskými bytostiami. Je tam veľká sieť záujmov. A keďže som spravodajkyňa pre túto tému, rada by som vedela, aký je mechanizmus, vďaka ktorému získavate informáciu a či táto informácia, ktorú dostávate, či korešponduje s tým, čo sa deje a ako sa využíva táto informácia na prevenciu. Teraz pán Price. Ďakujem, pán predseda. Hm, bolo spomínané, že niektorí E, väzni z Guantanama e, boli prijatí inými e, štátmi. Sú to vlastne ľudia, ktorí boli obvinení z rôznych trestných činov, ale chýbajú dôkazné prostriedky. Mám v tejto súvislosti na vás otázku. Akým spôsobom to bude teraz koordinované? Ľudia z Guantanama, ktorý, um, ktorých prijali viaceré krajiny. Um, bude sa v tejto súvislosti, vytvorí sa v tejto súvislosti akási uh, sieť, budú kontrolovaní politickými zložkami toho, ktorého členského štátu. Ako to vyzerá s koordináciou, keby ste nám v tejto veci mohli niekoľko slov povedať? Pán Kerkov, a ja by som dodal ešte jednu otázku. Po Lisabone Komisia vie, že bude nový výbor pre bezpečnosť a ja by som rád vedel, aký je váš postoj a aká bude spolupráca s týmto výborom na základe Lisabonskej zmluvy. Ďakujem pekne za tieto vynikajúce otázky. Veľmi presné otázky. Pôjdem po poriadku. Um, de, euh, Najprv tá otázka o účasti policajných zložiek a o výmene informácií. Každého pol roka sa snažím vypracovať správu pre Európsku radu o jednotlivých aspektoch a istým spôsobom náhodne vyberám tie najdôležitejšie témy a témy, ktoré sa opakujú každého pol roka sú práve tieto. Pokiaľ ide o informácie Europolu a Eurojustu, to je jediná oblasť, v ktorej rada, rada prijala legislatívu, ktorá je záväzná pre členské štáty. Veci sa zlepšujú. Keby som povedal, že je to dokonale, tak to by som preháňal, ale pokiaľ ide o Europol a pokiaľ ide o tie živé informácie, teda informácie z prebiehajúcich trestných konaní a vyšetrovaní a informácie po vyšetrovaní, ktoré sa postupujú Europolu, ja sa snažím presvedčiť členské štáty, aby systematicky Europol informovali, keď ide o prebiehajúce vyšetrovanie. Jednu ťažkosť, na ktorú Europol poukázal a v ktorom by bolo potrebné zmeniť legislatívu, Niekedy sa informuje Europol len vtedy, keď sa to týka dvoch štátov, ale niekedy dochádza aj k veľkému rozvetveniu v celej EÚ a v prípade, že by to eh, bola serióznejšia záležitosť, tak by malo treba informovať rýchlejšie. Pokiaľ ide o terorizmus, tie reflexy sú ešte stále trošku oneskorené, pokiaľ ide o systematické informácie, pretože v tejto veľmi citlivej oblasti je nebezpečné e, uverejňovať alebo posúvať informácie o prebiehajúcom vyšetrovaní, pretože e, niekedy tieto informácie, samozrejme na základe týchto informácií sa zasahuje, ale aj napriek tomu sa snažím presvedčiť členské štáty, aby Europol a Eurojust začlenili do tých spoločných vyšetrovacích tímov. Bol aj v Europole, sme minulý týždeň o tom jedli rokovania a rozprával som sa aj s viacerými ministrami a oni žiadali viacej takýchto spoločných tímov a väčšiu integráciu Europolu a Eurojustu. Zatiaľ existuje len jeden takýto spoločný tím s Europolom. To je čisto tá policajná spolupráca. Teraz pokiaľ ide o účasť členských štátov, mám veľmi aktívnu podporu členských štátov k určitým stratégiám, ktorých som aktívny, predovšetkým pokiaľ ide o prevenciu, ale viaceré štáty boli ochotné sa zainteresovať poskytnúť informácie a tie najlepšie skúsenosti, ktoré majú. A tu som dosť spokojný s touto dynamikou. Samozrejme, boli by sme radi, kde by všetky štáty urobili pokrok pri vytvorení akejsi platformy, kde by všetci aktéri pre vnútornú bezpečnosť, informačné služby, colnice, súdy zdieľali všetky informácie, ktoré sú k dispozícii. Väčšina štátov už má takúto podobnú platformu, ale niektoré ešte nie. A so Španielskom a Francúzskom máme projekt, aby sme tieto platformy prepojili do siete. Takýmto spôsobom by sme zas, za, teda, získali to väčšie prepojenie informácií. Otázka ETA Samozrejme, bez pochybe ETA je teroristickou organizáciou a ja súhlasím s vami, že pri jej pomenovaní musíme používať adekvátne termíny a semantika je veľmi dôležitá. Technicky vám nemôžem odpovedať, ale <clears throat> budem kontaktovať generálneho riaditeľa zodpovedného pre túto službu aby sa urobila náprava, ale ja vás úplne chápim, chápem. Pokiaľ ide o e, rozvoj v e, otázke toho e, zostávania prof, profilov v prípade náboženského presvedčenia. Veľmi, veľmi nás to trápi. Je to relevantná otázka. O dva týždne, pokiaľ viem, budeme riešiť otázku e, agentúry pre základné práva. Budete mať možnosť stretnúť e, riaditeľa. Je tu veľká miera e, diskriminácie moslimov. A snáď by som vedel E, nájsť riešenie systematického pre preverenia e, toho, čo Kana- Kanadenia hovoria, e, riešia, teda označujú s termínom viditeľná menšina. Pokiaľ ide o PNR do určitého miestu, mie, mie, do určitej miery Nemôžeme vychádzať len z viditeľnej menšiny, ale aj z iných eh, aspektov. Je to však relevantná otázka a my budeme musieť spoločne s radou na tom pracovať. Zdieľam vaše obavy. A pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa prevencie, bola to moja základná priorita, keď ma vymenovali, pretože musíme veľa pracovať Problém je v tom, že je to kompetencia členských krajín a ja môžem dosiahnuť to, že presvedčím členské eh, krajiny, aby si zdieľali eh, vedomosti a doteraz eh, sa mi podarilo zvládnuť, aby 6 členských krajinov, krajín deklarovalo ochotu dať na zoznam Eh, pokiaľ ide o náboženských vodcov a na, na, mobilizáciu reakcie na národnej úrovni, pokiaľ ide o rodiny, školy. Tiež pracujeme na deradikalizácii s členskými krajinami s, s množstvom členských krajín som diskutoval o opatreniach v tejto oblasti. To sú moje hlavné priority. Akékoľvek dobré nápady e, vítam. Čím viac čítam e, o, tej problematike, mám dojem, že menej viem. Otázka pani Intfeld e, k nedávnemu rozhodnutiu súdu. Určitým spôsobom musíme vítať skutočnosť, že máme súdny dvor. Toto je jeden zo spôsobov nápravy chýb. Rovnako ako vy by som nebol taký negativistický smerom k zmenám. Zlepšili sme postupy e, po niektorých rozhodnutiach súdneho dvora, keď ide o e, procesy v EÚ Musíme mať férový postup a ja som nevidel e, žiadne rozhodnutia súdu prvej inštancie alebo súdneho dvoru. A to nie je priamy e, argument. Nepozeral som si však všetky e, podrobnosti, vychádzam však z toho, otázka, e, čo bolo použité v Holandsku, pretože Európska únia nevyužila možnosť e, napadnúť rozhodnutie zaradenia do zoznamu. Naozaj si myslím, že tie postupy tu boli výrazne zlepšené. Čím le- však môžeme zlepšiť, čím viac môžeme zlepšiť postup, tým lepšie. Všetko nám to umožní zlepšiť mechanizmy pre vnútorný vonkajší terorizmus. Komisia pre- predloží návrh a parlament bude úzko zapojený, takže pokiaľ ide o hĺbkové vyhodnocovanie politiky CT, je to otázka, ktorá chýbala. Evaluácia je jedna z nových mechaniz- jeden z nových mechanizmov, ktorý nám nové zmluvy umožnia. Po určitých rokoch budeme môcť vyhodnotiť, či máme správny nástroj. Nie len pokiaľ ide o právnu implementáciu, ale či je to spravodlivé a efektívne. Či sa príliš zameriavame na islám, otázka. Ja sám som veľmi opatrný, pokiaľ ide o takýto postup, aby sa nepoužila nevhodná, e, nevhod, nevhodné slova. To znamená napadať náboz, náboženstvo z politických dôvodov alebo z trestných z, z, z dôvodov. Tu súhlasím. Ak sa pozriete na TESA, tak eh, na, je súčasťou problému to, že v mnohých krajinách nedošlo k veľkému rozvoju, pokiaľ ide o tajné služby. Eh, v Európe od londýnskeho atentátu neboli výrazné eh, veľké útoky a súčasťou mojej práce je ale pomôcť aj tretím krajinám inde vo svete rozvíjať ich protiteroristické kapacity. Otázka, ktorá sa týkala bilaterálnej spolupráce e, Španielska a Francúzska. Máme tu množstvo e, e, vyšetrovateľských tímov spoločných. Moje skúsenosti sú, že naše kapacity, pokiaľ ide o boj pro terorizmu, E, povedal by som, neviem, či presná definícia terorizmu, či už máme od 2007 a v 2008 bola potvrdená iným spôsobom, napríklad vyzývaním k teroristickému činu a náborom ale samozrejme je dôležité, aby definícia bola veľmi dobre vyjadrená a aby zodpovedala vývoju fenoménu a preto v roku 2008 sme zmenili definíciu z roku 2002, aby sme tam zlačnili, začlenili nové e, udalosti alebo akty. A otázka je, či by bolo užitočné alebo nie že určité postupy, e, ktoré zaznamenali spravodajské alebo policajné služby, či ich začali do tejto dofine, do definície, pretože pre žiadny zo členských štátov tento akt zatiaľ nezaraďuje medzi trestné činy, ale samozrejme máme už nejakú definíciu. Niektorí ju síce spochybňujú, ale myslím si, že je adekvátna ale tiež si myslím, že musíme veľmi zblízka sledovať jej vývoj. Hovorili ste o ťažkostiach, o vyhosťovaní teroristov, ale v Európe to už nie je problém, keď už existuje eurozatýkač. Poznám veľmi dobré prípady, napríklad práve členov ETA, ktorí boli vyhostení z Francúzska do Španielska a tak ďalej. Aj pre iné členské štáty tam sa veľmi hlboko zmenili veci ale pre tretie krajiny samozrejme to závisí od možnosti, akú máme e, uzatvárať extradičné dohody. E, tam potrebujeme silnú politickú Európu a aby sme boli schopní dosiahnuť podpis takýchto dohôd a v budúcich rokoch ministrovia vnútra a zahraničných vecí musia byť oveľa aktívnejší s našimi susedmi a tak ďalej, či už ide e, o drogy alebo o terorizmus. V júli som bol napríklad v Kolumbii. Globálna dohoda medzi EÚ s Kolumbiou, tak ako to majú z USA, by nebolo zlou myšlienkou. Hovorili ste tiež o obetiach. Ja tam môžem nadviazať s otázkou pani Latford. Áno, musíme samozrejme viacej pracovať aj ja. Nedokážem odpovedať otázkou. Tam tie národné systémy, či existujú, ktoré by pokrývali nejak to odškodnenie obeti terorizmu, ale bola by to vynikajúca myšlienka. Ale pozriem sa, poinformujem sa, aby som vám vedel lepšie odpovedať. A tá posledná otázka tých vzťahov e, z USA a v porovnaní s USA, aj minule som to povedal, v spoločnom vyhlásení medzi Amerikou a EÚ o Guantaname. Pre boj proti terorizmu, a také boli aj závery rady, hovoríme, a hovoril som to aj v interviu, vychádzame z princípu, že Američania postúpia svoje kritéria a budú vychádzať, alebo prekročia svoje kritéria a budú vychádzať z iného prístupu. Američania presunuli na neskôr v komunikáciu tej svojej správe posunuli teda termín, ale v každom prípade vás budeme o vývoji tejto situácii informovať. Som v kontakte s právnym poradcom ministra vnútra a tiež aj s koordinátorom a uvidíme, ako budeme spoločne postupovať, ale myslím si, že je to niečo, čo začne skutočne až za španielského predsedníctva. Američania chcú mať najprv hotovú správu o postupoch, o zadržovaní a uvalovaní väzby. E, koncom oktobra budem aj vo Washingtone, budem viesť viacero rokovaní, toto je len jedna z tém a budeme na Američanov tlačiť, aby boli aktívnejšie. A pokiaľ ide o tú otázku obchod so zbraniami, ľuďmi a tak ďalej, či máme dostatok informácií. Už niekoľko rokov Analýzy Europolu sú jemnejšie, presnejšie a máme aj lepšie analýzy o spravodajských služieb. Samozrejme, tam sa študujú všetky aspekty ohrozenia. Ja si myslím, že Rada ministrov vnútra a spravodlivosti má oveľa podrobnejšie informácie z viacerých aspektov a to nám lepšie umožní zadefinovať aj tú politickú odpoveď. Na no ešte ku Guantanamu. Ako viete, v júni Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti prijala viaceré veci. Napríklad máme niektoré štáty, ktoré chcú prijať viacerých zadržených a tiež postupovať informácie o štatute týchto osôb to členským štátom umožní, e, teda tým, ktorí príjmajú týchto zadržaných, aby mohli lepšie informovať aj ostatné členské štáty, aby sa odstránili obavy. Je tam aj väčšie uistenie o o zabezpečenie bezpečnosti, pokiaľ ide o vyhodnotenie a tak ďalej, napríklad robenie diskrétneho dozoru a podobne. Každý členský štát má právo na ochranu vnútornej bezpečnosti, ale samozrejme treba to robiť v koordinácii. Členské štáty sa navzájom informujú o opatreniach a snažíme sa sledovať nielen právne opatrenia tohto štatútu, ale aj umožniť integráciu týmto zadržaným v EÚ. Otázka predsedu o kozy a mojej úlohe v ňom. Tento výbor Bude to niečo dosť náročné, ale aj veľmi dôležité. Náročné preto, že doteraz EÚ sa nikdy nepodarilo, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, silne rozvíjať operatívnu spoluprácu. Tá sa veľmi ťažko robí medzi 27 členmi. Takže je to obrovská výzva, ale čo je potrebné, aby si všetci zainteresovaní, Europol, Eurojust, Frontex, OLAF a tak ďalej sadli za stôl, aby začali pripravovať kriminalistickú politiku. Ja budem e, veľmi pozorne sledovať, aby terorizmus figuroval v tejto problematike, v týchto koncepciách a či už sa to bude rozvíjať na multi- alebo bilaterálnej scéne, ale pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť a zdroje, kozy tam bude zohrávať veľkú úlohu. Ja veľmi podporujem túto myšlienku tohto výboru kozy, ale bude to veľmi náročné. A na základe hodnotení fungovania Europolu po desiatich rokoch dúfam, a sa teším, že rada išla ďalej než v tom referenčnom rámci, pretože začali sme s takými projektami ako Okta, Kospol a tak ďalej. A pre túto kriminálnu politiku to je začiatok, tá sa musí prehlbiť, rozvíjať, pretože vo všetkých krajinách policajti a orgány v tejto oblasti musia hrať na jeden a ten istý nástroj. Ja tu nemám teraz ten text, ale hneď vám to poviem. Zástupcovia kompetentných orgánov únie sa môžu zúčastňovať prác. Otázka je, či som orgán alebo organizmus. No dobre, ale Rozhodne to platí pre ten výbor Kozy. Ďakujem, hovorí pán predseda, za vaše odpovede. Ďakujem za to prvé kolo otázok. Je tu nejaké druhé kolo? Niektorí z členov, z poslancov by si želali položiť ešte dodatočnú, doplňujúcu otázku. Pani Žanis Plaser a ďalší ale ak dovolíte, nahradí ma za predsedníckým stolom náša kolegyňa pani Intveld. Ona bude predseda tejto schôdzi. Ja musím nutne odísť. Dobre, merci. Merci. Okay. Safe trip home. Uh, Mrs. Ennis. Pani Ennis. Mám len veľmi krátku otázku. Mm už sme vlastne o tomto bode hovorili aj minulý týždeň a síce je to nový e, dohovor, ktorý sa mal zavrieť z USA, to je jasné, že teda bude. Ale moja otázka je nasledovná. SWIFT to je už skutočnosť. Američanom poskytujeme prístup k európskym údajom. Tieto údaje Američania posúdia, vyhodnotia a E, potom to e, cez líc dostaneme do európskych štátov. Moja otázka je nasledovná. Prečo e, sa to takto urobilo? Keď sú tieto údaje také dôležité v rámci boja proti terorizmu, prečo sami nezriadíme takýto systém? Prečo si tieto údaje a fakty o terorizme nemôžeme spracovávať sami? Prečo to postupujeme americkým orgánom? Áno, uh Vidím, že e, pán Busutil, chceli by ste ešte komentovať pán Brons? Ďakujem. Myslím si, že islamský terorizmus nie je jedinou formou terorizmu. Ak sa budeme venovať tejto forme terorizmu, do akej miery e, vojny proti moslimským krajinám, konkrétne Iráku, možno aj Iránu prispeli vôbec k atmosfére, v ktorej e, terorizmus teraz e, rozkvitá. Ďakujem, pán Bosotil, ďakujem, pani predsednička. Mám jednoduchú otázku. E, máte nejaké prepojenie medzi neregulárnym a nelegálnym, nelegálnou migráciou a terorizmom? Ďakujem, pán Dekerkov. Myslím, že tá prvá otázka sa týkala SWIFTu, že mal som tu príležitosť zúčastniť sa bývalých diskusí v tomto, komi- v tejto, v tomto výbore, keď sa hovorilo o TFTP. Predsedníctvo teraz Um, dohodlo vlastne jednoročné obdobie, ale k vašej otázke sa ešte vrátim. Je tam zmena v architektúre systému. V tomto prípade e, je čas skutočne veľmi dôležitý. Nepochybujem o pridanej hodnote tohto systému. Každopádne niekedy sa budeme musieť dohodnúť o budúcnosti tohto mechanizmu a potom vyvstane otázka, či by sme mali mať európsky systém a odpovedie, prečo nie. To je aj odpoveď na vašu otázku. Terejšia dohoda musí byť ešte prijatá ministerami a je to vlastne vec vzájomnosti. Čo sa týka Iraku, Iránu, Iránu sa e, vyjadrovať nebudem. Členské e, štáty, teda ich názory sa veľmi rôznia v tejto veci. To je otvorené tajomstvo. Musíme však urobiť všetko preto v rámci zahraničnej politiky, aby sme sa postarali o dodržiavanie ľudských práv aby sme podporovali humanitárne akcie, či je krajina moslimskou krajinou alebo nie. V tomto prípade pre našu zahraničnú politiku nie je vôbec relevantné. Hovorili ste o atmosfére. Rozhodne to nespadá do mojich právomocí. Chcem sa vyhnúť akýmkoľvek odkazom týkajúcim sa Iránu, ale to, čo je v hre, je skutočne veľmi závažné. Čo sa týka ilegálneho a terorizmu, nevidím tam žiadne súvislosti medzi, týmito, medzi touto problematikou. Máme v Európe akosi vlastnú formu terorizmu. V niektorých členských štátoch sme e, videli, že e, plánujú teroristické útoky e, ľudia, ktorí konvertovali k islamizmu, že to nemá vôbec dočinenia s pristahovalectvom. Hej, napríklad 11. september bol takýmto prípadom a dochádza teda k infiltrácii. Preto je natoľko dôležité zlepšiť informácie, zlepšiť aj údaje v PNR. Čo je veľmi dôležité, mm, je tieto informácie dokázať zoskupovať, aby bolo možné mm, vysledovať ľudí, ktorí by mohli predstavovať potenciálne nebezpečenstvo. Považujem za nebezpečné eh, dávať do vzájomných súvislostí azyl, migráciu a zločiny. Samozrejme, musíme kontrolovať migráciu, členské štáty si musia vymieňať navzájom s ostatnými štátmi spravodajské informácie, ale nemôžeme konštatovať, že niekto len preto, že pristahovalec je už podozrivou osobou. Snáď ironická poznámka. Množstvo nelegálnych pristahovalcov má trestné záznamy z tých, ktorí e, prechádzajú Stredomorím ale nejde tu o otázku, či Irak alebo Irán je islamskou krajinou. Ak sa pozriete na radikalizáciu, a vy to robíte, pretože ste o tom hovorili, ak sledujete nejaké e, dopady toho, že tieto vojny môžu byť využité ako výhovorka pre ľudí na to, aby realizovali svoje teroristické aktivity. To je to, čo sa pýtate, nie? Pán Busutil má doplnok. Len naviesnenie. Nemyslel som, e, e, že nelegálny pristahovalec môže byť e, teroristom. Ide skôr o financovanie týchto organizácií z, práve z pašovania, z prevádzačstva týchto nelegálnych pristahovalcov. Takže moja otázka bola, či ste niekedy realizovali prepojenie medzi takýmito e, kriminálnymi organizáciami a financovaním e, e, terorizmu. Áno, sú také skupiny, ako jedna skupin, konkrétna skupina, ktorá funguje v Turecku, je to PKK. Táto získava peniaze na útoky e, v Turecku alebo v e, Iraku. Čiže môže sa to stať, nejde to tu ale len o e, obchodovanie s ľuďmi, ale akýmkoľvek, akýkoľvek nelegálne obchodovanie. A k prvej otázke, áno, využívajú sa niektoré z týchto udalostí E, určitou retorikou. E, Usama bin Laden sa, samotný využíval medzinárodné podujatia na uh, rela, realizáciu svoje, svoje, svoje retoriky. Neriešenie problémov na Blízkom východe je niečím, čo je stále, ale čo by sme čo najskôr mali vyriešiť. Doteraz sa nám to ako v skupine nepodarilo medzinárodne vyriešiť. Invázia eh, Iraku samozrejme naplnil, dala retoriku mnohým. Ďakujeme za vaše odpovede ešte raz. Len tá posledná téma len doplňa, len dokumentuje, že ak chceme dos, zasti, zasiahnuť E, srdcia ľudí musíme si sami zachovať morálnu autoritu. Ďakujeme ešte raz za odpoveď e, na všetky otázky. Dobrý návrh je ten, že koncom mesiaca tento výbor má delegáciu do Spojených štátov, kde sa stretneme s našimi partnermi v kongrese. Možno by stálo za to vás osloviť, či by ste boli k dispozícii tomto kontexte na výmenu názorov v rámci tej delegácie? Ste v tom istom čase v Washingtone, takže beriem to ako áno. Budete k dispozícii na krátku prípravnú schôdzu. Bola to Sera, ktorá, ktorá toto navrhla. Chcem vás všetkých informovať, že plánom predsedníctva americkej delegácie je e, ísť v rovnakom čase. Myslím si, že ja som tam podpredsedničkou a viem, že ak mi dovolíte, by som sa e, pridala k tejto delegácii, ale vlastne pod iným klobúkom, tak povediac. Ďakujeme. Ak nemáte e, nič iné v bode E, rôzne. Končím toto zasadnutie zajtra o 10.00, ak mám pravdu.